tým je potvrdený tento mandát. Príslušné výbory takisto prijali rozšírenú text, 9 nových textov. A to znamená, že tak minimálne 40 ehm,